zasadnutia Európskej rady z 23. septembra 2015. No a za bežných okolností by som udelil slovo predsedovi rady, ale myslím, že on je ešte len na ceste do plenárnej sály. Chcete už začať? No, ale prosím, pán Juncker, nevyvolávajte tu jednu väčšiu diplomatickú krízu. No a Myslím, že ten o pár chvíľ príde. Pán Juncker, je pravda, že eh, dnes ráno ste sedeli tu na tomto mieste. Ja som bol 5 krát zvolený do Európskeho parlamentu, ale osud mi pripravil iné cesty. ich traue mir das auch zu. Ale odvážil by som sa na to, a ja by som sa odvážil sadnúť si na vašu stoličku. Áno, tak toto porovnanie. Dobre, pán Tusk. Zdá sa, že je ešte zamestnaný, takže začneme k prehláseniami s vyhlásením Rady a komisie. A na úvod dám slovo predsedovi komisie. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Európskej komisii veľmi prospieva a páči sa, že namiesto, že sme sa mohli ujať a slova ako prvý namiesto predsedu rady. A aj aj sa mi páčilo, ale osud to chcel inak. Dobre, vážený pán predseda. Vážené s e, členmi Európskej rady 23. septembra e, sme sa stretli, aby sme e, rozhodli o otázkach migrácie a utečencov, aby sme nejak sa pohli pred Európska komisia, a na to si iste živo spomínate, už v máji už kvôli tomuto predložila návrhy rade. Rada potrebovala trochu dlhšie na to, aby sa dohodla na týchto návrhoch. E, my sme uprednostnili ako komisia, ak by rada, by sa rada a ministri vnútra jednomyslne dohodli na prerozdelenie utečencov, to bolo hlavne kvôli vnútropolitickej situácii a okolnostiam nebolo to možné. A potom, a tu nie je ani katastrofa, e, potom sme e, uplatnili Európsku zmluvu a jeho ustanovenia, a pravidlá a tak, ako som toto slúbil, uplatnili sme metodu spoločenstva a väčšinovo sme rozhodli na zasadnutí ministra vnútra no a z medziinstitucionálneho hľadiska, z hľadiska pracovného e, postupu. Je to, alebo bol to dobrý signál. E, ja teraz vítam predsedu rady. Donald, môžem pokračovať. Ďakujem. Takže ja sa teším z, z ochoty Európskej rady a ďakujem za to, Takže rozhodli sme, nebolo možné rozhodnúť eh, jednomyselne a preto sa uplatnila metóda spoločenstva a myslím, že to bolo správne. Teraz eh, by sme nemali ďalej ostať eh, bahne vzájomných obvinení. Prijeli sme rozhodnutie, toto rozhodnutie bolo a musíme rozhodnúť čo najskôr. Ako komisia sme teda konali veľmi rýchle a e, nikto si to nemyslel. 23. septembra bola, e, bolo zasadnutie Európskej rady a teda inštitúciám, dvom rozpočtovým orgánom sme predložili konkrétne návrhy na rok 2015 a 2016. Navrhli sme 800 miliónov eur a som rád, že Európsky parlament opäť dal vedieť, že 8. na výbore a 15. v pléne rozhodne, takže Európsky parlament naozaj zvláda e, spoločné, naše spoločné úlohy. Európsky parlament už dal zelenú návrhu komisie Eh, uplatniť eh, solidárne prerozdelenie utečencov <clears throat> a to Európsku radu donútilo urobiť to isté. Predstavte si, že by Európska rada bola, bola zrušila rozhodnutie Európskeho parlamentu. <clears throat> Ja sa vám teda chcem poďakovať, vážený pán predseda, ako aj vážení poslanci a poslankyne, za to, že ste konali tak rýchle, ako je eh, známe o tomto parlamente. Viem, že spravíte to isté pri rozpočtových otázkach, keďže ide o to navyšiť prostriedky Frontexu, Europolu a taktiež podpornej agentúry e, pre azylové otázky. E, komisia členské krajiny e, vyšľú až 600 pracovníkov, ktorí pomôžu Grécku pri ochrane vonkajších hraníc. Tento vysoký počet pracovníkov znamená zdvojnásobenie e, zamestnancov stáleho e, riaditeľstva HOME, teda vnútorné záležitosti a spravodlivosť. Ja sa chcem poďakovať členským krajinám e, za ich ochotu a tie krajiny, ktoré to ešte nespravili, aby spravili to isté ako Rakúšania, Nemci <clears throat> a ďalší. Predseda Tusk, vy, pán predseda Šulc, ako aj ja sám sme e, sa stretli s tureckým prezidentom, pardon, premiérom Erdoganom 2,2 milióny eh, hlavne írskych a sírskych utečencov žijú na tureckom území. A je teda jasné, že potrebujeme Turecko, aby eh, ochraňovali naše vonkajšie hranice a komisia spraví všetko na to, aby pomohla <clears throat> tomuto nemalému úsiliu, ktoré si veľmi ceníme Turecka Nemôžeme sa zameriavať iba na naše vlastné vnútorné záležitosti, musíme sa zaujímať aj o perifériu Európy, lebo je to ten istý problém. EÚ e aj Turecko musia e, ísť ruka v ruke a mať e, harmonickú politiku na príjmanie ochrany a pomoci tým nešťastníkom, ktorí k nám prichádzajú ja som e, e, prez, tureckému prezidentovi so súhlasom predsedu rady aj parlamentu navrhol memorandum o spolupráci medzi Tureckom a EÚ pri utečenických otázkach. Tento dokument bude zverejnený dnes po obede o 15. hodine, čo znamená, že teraz o tom nemôžem povedať viac, keďže sme sa s našimi tureckými e, kolegami dohodli, že sa tak stane o tretej dnes po obede. E, my sa samozrejme zameriavame na Grécko, 66 tisíc utečencov a žiadateľov o azyl z Grécka boli presunutí aj do iných členských krajín EÚ. <clears throat> Ateny som poveril Eh, generálneho riaditeľa pre štrukturálne reformy, pán Vervena. Eh, on v Grécku vyjednáva eh, o programoch to isté som spravil aj v prípade Turecka. Budú vysokí predstavitelia komisie zajtra v Ankare, budú e, vyjednávať a e, príslušných e, komisárov, okrem iného aj pán Timmermans, ktorý to síce ešte nevie, aby išli do Turecka a vyjednávali na politickej úrovni s tureckými ministrami Eh, ohľadne dohôd, ktoré sa snažíme s Tureckom uzavrieť. Táto spoločná politika medzi EÚ a Tureckom to nie je eh, záležitosť, ktorá by sa týkala iba eh, z nejakých stálych zamestnancov alebo vyšších predstaviteľov európskych inštitúcií. Nie ide všeobecnejšie o vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Táto politika, tieto politiky samozrejme niečo stoja. nie som síce znepokojený, ale predsa len e, so záujmom sledujem e, súčasnú diskusiu v Európe. Ide o to, či e, tie zvýšené náklady by mali podliehať paktu pre rast a stabilitu. <clears throat> Doplnili sme tam aj ekonomickú e, časť, e, ktorá umožňuje reagovať na napríklad túto situáciu, ale nechcel by som, aby sme konali nezodpovedne, úplne nezodpovedne a preto sa treba na základe analýzy e, zamyslieť, či by ad hoc niektoré e, krajiny e, e sa mohli vyhnúť doslovnému uplatňovanie tohto paktu stabilitu, stability a rastu, ale nemôže to byť ľahko vážne rozhodnutie. Teraz hovoríme o e, cene politiky, ktorá sa týka utečencov, ale možno, že v budúcnosti by sa to e, e, mohlo uplatniť na iné témy. Ale komisia je otvorená. Môžete prichádzať s podnetmi. Pán predseda, vy, ja pred, od, odpoviem na všetky otázky s veľkým záujmom. Vypočujem predsedu rady, ktorého medzi nami srdečne vítam. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda komisie. Teraz má slovo predseda rady, pán Donald Tusk. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Drahé kolegyne, kolegovia, skutočným testom, skutočnou skúškou akéhokoľvek spoločenstva eh, je čas a obdobie krízy. Tak ako sme pomocou zaťažových skúšok preskúšali eh, banky, eh, tak Európa čeli testu migrácie a tým sa skúša naše spoločenstvo. A o tom bola posledná, posledné zasadnutie radi. Viete, aké boli výsledky? Dovolte mi, aby som sa s vami podelil trochu všeobecnejšiu myšlienku, hlavne k tomu, že o 10 dní e, sa za ďalšia Európska rada sa bude zaoberať rovnakým problémom. Historické zmeny a hrozby veľkého rozmeru si vyžadujú e, zmysel dôstojnosti od akékoľvek e, spoločnosti, hlavne teraz, keď celý svet sa sústredí na Európu, aj na jej reakcie k vlne utečencov. Európa stále nad cieľom kritiky. Naše vnútorné nezhody a obvinenia len pomáhajú našim neprajníkom. Takmer každý v Európe sa pridal k, ku kritickým orálom a len málo ľudí nehovorí dobre. V rámci OSN mohol vzniknúť dojem, že Európa je najhorším ehm, miestom na svete pre utečencov. Ehm, verte mi, že keď som obhajoval dobrú reputáciu Európy, som sa cítil osamelý a keď som presviečal ehm, poslucháčov, že pravda Európe je úplne iná. Stovky tisícov utečencov odchádzajú do Európy, pretože vedia, že naše spoločenstvo je stále najotvorenejším a najtolerantnejším zo všetkým. Stále sme to my, ktorí rešpektujeme medzinárodné štandardy a dohovory. A Európa, práve v Európe všetci ľudia majú vyššiu mieru bezpečnosti ako kdekoľvek inde. Nedovolme, aby sa Európa stala obetným baránkom, len kvôli tomu, že sa vzájomne obvinujeme pretože inak geokracia nás začne poučovať o tom, čo znamená náboženská tolerancia. Diktátori nás budú, nám budú, nás budú poučovať o tom, čo znamená demokracia. Tí, ktorí zodpovedajú za tento hromadný exodus, nám budú, nás budú poučovať o tom, ako sa správať k utečencom. No a v podstate to už tak robia aj existujú krajiny, ktoré neprímajú žiadnych utečencov, ale hovoria najhlasnejším, najhlasne, najvýraznejším hlasom, keď žiadajú Európy väčšiu otvorenosť. A preto musíme brániť spoločne naše dobré meno. Poslankyne poslanci, hovorí sa často o solidarite. Hovorí sa o kvótach, lepšej pomoci utečencom na našej pôde a pre tých, ktorí prichádzajú z krajín mimo EÚ. Nezabúdajme však na to, že solidarita si, solidarita si vyžaduje vzájomné pochopenie a úctu. Bez solidarity medzi členskými štátmi nedokážeme pomôcť iným je našou spoločnou povinnosťou pomôcť utečencom, ako aj chrániť vonkajšie hranice EÚ. Každý musí splniť túto úlohu a súčasne nikto nemôže zostať osamotený pri znášaní e, rizík. Takto chápem ja solidaritu. Všetci musíme rešpektovať spoločne dohodnuté pravidlá. Keď niekto povie, že nebudú dodržiavať európske právo, napríklad Dublin alebo kvóty, tak narúšajú podstatu solidarity a nášho spoločenstva. Dodržiavanie pravidiel neustále bude znamenať, eh, že obetujeme čas našich záujmov. Ja by som rád venoval tieto slova eh, Maďarom, Talianom, Slovákom, Grékom, Nerobme si žiadne ilúzie. Dnes sa musíme spoliehať hlavne na nás samotných. Svet okolo nás nechce pomôcť Európe a nezamýšľa pomôcť Európe. Mnohí z našich členov majú oveľa väčšie problémy a niektorí z niektorí sa pozerajú na nás a škoda radosť Utečenci sú ľudia, ktorí potrebujú našu a očakávajú našu pomoc, ale okolo nás sú sily, pre ktorých, pre ktorých sú utečenci len špinavý obchod alebo nástroj eh, politického nátlaku. Sledujeme zrod nového druhu politického tlaku. Niektorí to dokonca nazývajú nová hybridná vojna, kde migračná vlna sa stala nástrojom, zbraňom, zbraňou proti susedom. To si vyžaduje osobitnú zodpovednosť od nás. Drahé kolegyne, kolegovia, všetci viete, čo znamená etika, zodpovednosť z prác Maxa Webera, je Manfreda Webera. Dnes etika zodpovednosti si od nás vyžaduje, aby sme sa vyhli extrémom. A extrémami myslím tak antiimigračnú retoriku na jednej strane a na druhej strane pozývanie každého, kto chce prísť, aj napriek tomu, že nie sme schopní ich prijať. Treba to konečne pochopiť. Dnes milióny potenciálnych utečencov a migrantov snívajú o Európe, nie len zo Sýrie, ale tiež z Afriky, Afganistanu, Pakistanu, Iraku a iných miest. Pre všetkých utečencov je ľahký prístup do Európy a neexistencia vnútorných hraníc sa okrem politiky Británia sa stala magnetom, aby k nám prišli. Počas mojich návštev do regiónu nech už som hovoril s kýmkoľvek, či už s prezidentami alebo utečencami v táboroch Turecku, Jordánsku a Egypte. Všetci ma eh, varovali pred jednou vecou. Možné víťazstvo Asadovho režimu, čo je pravdepodobne, že dnes, kvôli angažovaniu Iránu a Ruska, bude mať za následok ďalšie migračné vlny. Včera to potvrdil prezident Erdogan. Podľa tureckých odhadov ďalšie 3 milióny potenciálnych utečencov prídu z Alepa a okolia. Vážené poslanky, vážení poslanci, deklarácia Solidarity sa vždy stretáva s potleskom, čo výzvy k solidarite a zdravému rozumu, ale veľmi zriedka. Realizácia Solidarity je oveľa náročnejšia ako rozprávanie o nej. to hovorím z vlastných e, skúseností. A preto žiadam od vás, aby ste preukázali zodpovednosť a zdravý rozum. Hlavné prikázanie dnes je obnovenie kontrol na externých hraniciach EÚ ako podmienka efektívnej humanitárnej a migračnej politiky. Zajtra v Európskom parlamente si vypočujete Angelu Merkelovú a Françoisa Holanda. Všetci vieme, ako veľa od nich závisí. V tejto krízovej situácii obaja preukázali krásne morálne gestá, ktoré si všetci veľmi vážime. Zajtra budú musieť prejsť ešte náročnejšou skúškou, skúškou zodpovednosti na ochranu európskeho spoločenstva a vonkajších hraníc. Inak my všetci sa staneme zodpovední za opätovné postavenie múrov a bariér na našich vnútorných hraniciach v Európe. Konečne to treba povedať jasne a nahlas. Európa bez vonkajších hraníc rovná sa Európa bez Schengenu. Európa bez vonkajších hraníc sa stane zdrojom strachu pre nás všetkých. A to nás čoskoro privedie k politickej katastrofe. Bežní ľudia od politikov očakávajú poprvé efektivitu a odhodlanie. Ak mainstreamoví politickí lídry si to neuvedomujú, tak ľudia začnú sa obracať k nelutostným radikálnym lídrom, pretože ľudia si od politikov vyžadujú e, zároku poriadku a bezpečnosti pre ich vlastnú spoločnosť. Čiže buď dokážeme čeliť týmto výzvam, alebo naše miesto zaujímu iný. Ten rad politických mačov je relatívne dlhý, ale ešte stále máme čas na to, aby sme ich zastavili a závisí to úplne od nás. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Weber má slovo ako ďalší, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, ja sa chcem rade poďakovať srdečne za jej prítomnosť, je um, to prvýkrát, kedy prichádza aj neformálna rada na diskusiu parlamentu. Ďakujem vám za to. Ľudia sú zneistení, to všetci cítime práve kvôli migračnej otázke a ja za moju politickú skupinu za PP musím povedať, že my sme v stave odpovedať na tieto otázky. Kto by si pred pol rokom omyslel, že dnes v Stredomorí budú nasadené európske lode, nemecké, britské lode spoločne s Talianskom a s Maltou a spoločne tam budú zachraňovať živote. Kto by si bol myslel, že budeme mať rozdielovací mechanizmus pre 100 tisíce utečencov v Európe a že sa rozhodneme praktizovať solidaritu. Kto by si bol pomyslel, že dnes, teraz začínajúc od um, od um, jesene uh, vytvoríme robustný bezpečnostný aparát, aby sme ne neposkytovali priestor um, priekupníkom. Um, budeme musieť položiť podstatne viac peňazí na stôl, tak aby sme mohli OSN pomôcť, aby sme mohli pomôcť zorganizovať im pomoc, eh, pomoc na mieste. Eh, nechceme len rozprávať o týchto problémoch a chceme ale získať dôveru ľudí v zástupcov, v nás, v ich zástupcov. Tak. Pre moju politickú skupinu by som chcela vyjadriť, že máme potrebu um, niečo presadiť, máme potrebu implementovať, musíme tu vykonávať tieto jednotlivé opatrenia, ktoré, na ktorých sme sa dohodli. Komisia nám ukazuje Eh, jasný eh, smer a v Európskej únii máme jasnú politickú podporu pre eh, celý tento politický balíček v osobe pána Junkera. Ale teraz prestaňme rozprávať, začneme robiť. Áno, my chceme vrátiť, vrátiť a áno, chceme e, e, jednoznačne zmapovať bezpečnostné, e, bezpečné pardon, štáty, odkiaľ títo otečenci pochádzajú. A preto je potrebné skutočne implementovať a realizovať. Ja chcem ešte povedať slovo k Turecku, k tomu, čo povedal pán prezident Erdoğan my samozrejme eh, vieme, že podporujeme, podporujeme eh, ten katalóg bezpečných eh, krajín pôvodu, podporujeme bezpečné vonkajšie hranice, ale chceme takisto povedať, že Erdoána a Tureckú republiku musíme, musíme im pripomenúť stále určité princípy, pokiaľ chcú byť kandidátom na prístup k EÚ, tak očakávame aj u Turecka, aby riadne zaobchádzala s Eh, so svojimi vnútornými otázkami a pretože, a musíme ich podporiť v tomto takisto, pretože potrebujeme Turecko ako partnera v otázke utečencov. Chceme eh, skutočne povedať, že potrebujeme podať, eh, dať ľuďom orientáciu. My chceme byť kontinent humanity. Um, my máme svoju chartu, je to základné právo. Uh, nechceme rúcať naše základné hodnoty a preto uh, si myslím, že to, čo povedala Angela Merkel, my ako veľký kontinent toto môžeme zvládnuť. Za druhé, utečenci sú vítaní, ale takisto musíme na nich klásť určité požiadavky. Nie, žiadn, nemajú právo vybrať si členský štát EÚ, kam by chceli ísť. Musia sa registrovať, musia sa integrovať e, do našej spoločnosti, do našho spoločenského poriadku. Aj to musíme vyslať ako jasný signál. A za tretie, štát musí presadzovať právo a preto Pán predseda, rady som vám veľmi vďačný za to, čo ste povedali, že zabezpečenie vonkajších hraníc Európy, že Európa bude kontrolovaná na vonkajších hraniciach a určití ľudia tam budú jednoducho vrátení späť. Toto musí fungovať, toto musí technicky fungovať, technicky fungovať. Štát musí presadzovať svoje právo a rámcové podmienky, orientácie, tak, aby naši občania mali v nás dôveru myslím si, že netreba produkovať žiadne ďalšie ideje, ale to, čo bolo povedané a to, čo bolo dohodnuté, presadiť do praxe. Ďakujem. Ďakujem za socialistov a demokratov, pán pitala. Ďakujem, pán predseda. Áno, jasné. Pán kolega Weber má právo, eba pravdu, pardon, keď hovorí, že očak očakávame takéto výsledky. My e, chceme však sa poučiť a chceme postupovať spolu s Európskym parlamentom a s Európskou komisiou ruka v ruke. Už na jar sme povedali, že v septembri zrealizujeme tieto opatrenia a toto nie je zlé, ale jednoznačne nám to ukazuje, ako rýchlo mu, musia reagovať európske inštitúcie. Pán predseda Tusk, musíme sa zasadiť za túto oblasť. Ja chcem byť Európanom a chcem sa zasadzovať za európske hodnoty. Ja nechcem uh, toto pre... Ja nechcem samozrejme európske hodnoty ako také premeniť na monštrum, ktorého sa budú utečenci báť. Určite nie. Pán predseda Tusk, uh, opätovné uh, vrátenie utečencov, ochrana vonkajších hraníc, a takisto spojenie medzi bezpečnosťou a dôverou. My ako európske inštitúcie musíme spolupracovať s Tureckom. Vážené dámy a páni, musíme skutočne prikročiť k činom. My nemôžeme, nemôžeme teraz postaviť oproti sebe jednotlivé krajiny a povedať, jednotlivé krajiny zobrali na seba e, po dlhú dobu už e, túto ťarchu, ale musíme si jednoznačne povedať, že nie sme schopní a schopní um, prekonať tieto problémy a dôvod, egoizmus, nedôvera, nedôvera, nenávisť. Toto všetko sú problémy e, a negatívne emócie, ktoré by sme nemali pripustiť. Musíme sa potom postaviť pozitívne, musíme otvoriť novú kapitolu, aby sme nepoškodili dušu a budúcnosť celej Európy. Ďakujem, pán Pitela. Teraz pán Legutko za ECR. Ďakujem pekne. Vysoký komisár OSN povedal, že 8 tisíc e, utečencov prichádza každý deň do Európy. 1,1 milióna to je číslo pána Túnska v nadchádzajúcom mesiaci. Ak sú tie čísla čo je len v časti pravdivé, tak je jasné, že to, čo komisia a rada nám pripravili, e, nie je uspokojivé. Nie je to riešenie, je to iba náplasť. A ako obvykle, e, e, nehovoríme jasne isté zastrašovanie a osočovanie voči tým, ktorí e, nesúhlasia, e, nerešpektujeme zákony, ktoré sme sami vypracovali. E, miešajú sa tu politika s humanitárnymi záležitostiami. Pán Týmový Mrazdomoca povedala, že prerozdeľovanie je dobré pre naše duše. Áno, naozaj to povedal. Mali sme dosť mailov, ktoré by sa dali označiť za vydieranie. E, šengenské postupy boli zrušené a potom obnovené e, a podobne. Ak tento zmetok odzrkadluje e, stav EÚ, tak potom nech nám Boh pomôže. Ale to, čo sme nemali, to, čo chýba, je dlhodobý cieľ, e, čo by malo byť na horizonte, čo chceme dosiahnuť. E, Rada hovorila o sociálnych kritériách, ktoré treba e, zohľadniť pri imigračnej politike. To dáva zmysel podľa mňa. Obávam sa však, že Európania vedia, že sú tu mnohé tabu a zábrany pri všetkom, čo si vízi s e, imigrantami a teda nie je asi veľmi priestor pre e, racionálnu diskusiu. Ja predpokladám, že e, sa to bude naďalej niesť v podobnom duchu. Ďakujem. Für die Fraktion. Teraz za liberálov pán e, predseda Ferhovštad. Ďakujem pekne, pán predseda. Poviem to otvorene, pán Tusk. E, ja mám čím ďalej tým viac dosť rady, nie vás osobne, verte mi, ale e, inštitúcie, ktorú zastupujete. Hovorím to preto, že veľmi dlho trvalo, pokiaľ e, bola zvolaná neformálna Európska rada. Kríza totiž to nezačala iba pred pár dňami alebo pred pár týždňami, ale potom výsledok e, tejto, e, tohto samitu jedna strana, prehlásenie na jednu stranu, to je výsledok neformálnej strany E, pardon, schôdze Európskej rady a pritom ide o e, bezprecedentnú krízu EÚ za e, uplynulé 10 ročia. Naozaj toľko utečencov sme nikdy nemali. Jedna strana, ktorá vlastne opakuje rozhodnutia, ktoré už boli prijaté, ministrami vnútra a taktiež je tu záväzok navýšiť prostriedku o miliardu eur. Ja sa pýtam, kolegovia, kolegyne, koľko e, ľudí zo Sýrie musí zomrieť, koľko e, ľudí zo Sýrie musí ešte utiecť do Európy predtým, ako Európska rada príde s globálnym prístupom k tejto kríze E, utečencov, ako navrhovala komisia. To neznamená, že e, nie je e, niekoľko možností. Už sa vlastne o takomto globálnom balíku rozhodlo aj o novom európskom azylovom systéme, ktorý by už nespočíval na Dubline a taktiež nový imigračný balík, kde by mm, vznikol jeden jediný systém modrej karty, ne 28 rôznych systém, systémov a e, zahraňalo by to aj e, návrh pre spoločnú ochranu hraníc pohraničiarmi a 11. septembra ministri e, vnútra e, to zamietli uviesť v záverov záveroch. E, ja sa pýtam, čo ešte treba, prečo nie je e, možné, aby Európska rada na samite e, rozhodla alebo schválila balíky Európskej komisie, tak ako už ich schválil Európsky parlament. Na to sa pýtam, čo sa deje prečo Európska rada nemôže prekonať tie rozdiely interné rozdiely. Ja mám jednoduchý návrh, pán predseda, mali by sme sa parlament a rada e, zhodnúť na zrýchlenom postupe alebo zrýchlenom schválení návrhov komisie, keďže už sú na stole. Ďalšia vec návrh pre vonkajšie hranice EÚ, ten konflikt v Sýrie. Neviem, nie je na čase, aby e, e, Európska e, rada pani Mogheriniová prišli, aby ste prišli s iniciatívou. My e, vlastne zaostávame. E, Rusi napríklad konajú a my napríklad bombardujeme občanov civilov v Sýrii. Možno niekedy zahynie nejaký islamský mm, bojovník. Ale ja neviem, prečo zaostávame za Rusmi a Američanmi a pritom my znášame všetky dôsledky a e, nekonáme na európskej úrovni, aspoň zatiaľ nie. Dokonca máme tri rôzne e, názory e, na rade, takže musíme mať jeden summit, e, treba dať plný mandát pani Mogherinovej a treba e, vytvoriť e, bezpečné bezpreletové zóny. Na to sa hovorí, že potrebujeme mandát OSN na bombardovanie sírskych občanov. Viete, mandát OSN a zrazu na toto by mandát potrebný bol. Taktiež potrebujeme konferenciu e, dárcov, chýbajú prostriedky, takže pán Tusk, e, počítam s vami, nie s 28 hlavami štát, štátov a vlád. Vy predstavujete tento európsky kontinent, takže prosím, konajte zodpovedne. Ďakujem. Ďakujem vám pekne. Zagúve. Pán Iglesias, nech sa páči. Pán Iglesias? Nie je tu? Tak. Potom... Pardon? Ja som si myslela, že sa voláte Blanko, prepačte. Pán Blanko? Ďakujem, pán predseda. A povinnosť, povinnosť poslanca je zúčastnice teda diskusie pán Iglesias. Žiaľ, nie je prítomný a možno si len predsa predsa vzal príliš veľa. Možno ešte príde. Teraz pán Lambert za zelených. Vážený pán predseda tu, ja som vás veľmi pozorne počúvala. Máte pravdu. Ako Európania musíme ostať hrdí na to, čo sme v Európe vybudovali. Máte pravdu. A EÚ nie je dokonala, to je tiež pravda. Náš právny štát e, sa ešte stále Tvory naše demokracie, možno ešte nie sú úplne e, stabilné, musia byť posilnené. Naša prosperita ešte nie je dobre rozdelená, ale ak by som sa mal rozhodnúť, tak by som chcel opäť žiť len tu, bez zaváhania. A nie je náhoda, že veľa utečencov a žiadateľov o azyl e, sa chcú dostať práve do EÚ. Máte pravdu, aj keď hovoríte, že teokracie nám kážu o náboženskej tolerancie alebo diktatúry, o demokracii, alebo tí, ktorí neprimajú žiadneho utečenca, hovorí, že by sme mali ich príjmať viac. To je e, odvážne, ale e, problém je v tom, pán Tusk, že väčšina krajín, o ktorých hovoríte v tomto prípade, sú eh, e, spojenci EÚ Chcem, aby ste týmto krajinám povedali to, čo nám, e, keď sa stretnete s pánom Erdogánom, e, ktorého podľa všetkého potrebujeme, ale on e, e, vlastne neumožňuje slobodu tlače, ani spravodlivosť nefunguje dobre, e, jeho krajina je opäť vo vojne. Táto téma nie je na programe, keď sa s ním vidíte, takže trošku skromnosti máte pravdu, ale predsa len ostaňme pišli na to, že sme Európania. Vyhnime sa extrémom. Tu opäť s vami súhlasím, uvediem dve čísla EÚ, to je 23,7 HDP e, celého sveta, e, dalo by sa povedať celosvetového e, bohatstva, 160 tisíc utečencov, ktorí treba prerozdeliť v Európe. To predstavuje 0,2 utečencov celého, na celom svete. Takže ak e, máme hovoriť o nejakom extréme, tak určite to nie je e, extrém do Korán otvorených dverí, takže tu EÚ ešte má manevrovací priestor. Ja by som chcel, aby ste sa pridržali odporúčaní komisie pána Junckera aj Timmermansa sme už viackrát e, počuli na pôde Európskeho parlamentu. Členské krajiny by mali naozaj uplatňovať stály kľúč na prerozdeľovanie utečencov. Stále tí istí hovoria, že treba dať e, možnosť zákonnej imigrácie do EÚ. <clears throat> A tí istí hovoria o európskej politike pre azyl, ale tu ešte treba toho spraviť veľmi e, veľa. Niečo sa už dosiahlo na rade, ale je to iba e, začiatok a preto v tomto boji treba pokračovať. Ďakujem vopred. Ani Ďakujem. Pán Kastal do ZFTD. Ďakujem pán predseda. V podstate potom, čo som si vypočul poznámky k tej neformálnej rade, musel som konštatovať, že mnohí a z vás sa teší. Ja výsledkov, v akom svete teší. Musíme si povedať, že čo sme vlastne dosiahli. To znamená, že na tak ako aj predtým, máme denne 6 tisíc utečencov. Každý členský štát sa odvracia a tisíce osôb um, nám vchádzajú na naše výsostné územie. Musíme si uvedomiť, že treba registrovať. Jedni hovoria, že treba registrovať utečencov, druhí hovoria o osnatých dvotoch. Toto je aj kríza vnútorných hraníc EÚ mať múr, vytvára sa múr alebo bude sa múr medzi Maďarskom a Slovenskom. Je to skutočne kríza interných hraníc a slovenský, slovenský, rumunský a maďarský a politici hrajú nebezpečnú hru. A Turecko sa teraz zase do toho vťahuje a hovoríme a prehliadame nešťastie Kurdov. Toto nie je Európa, ktorá by postupovala krok za krokom, ale múr za múrom. Mali by sme skutočne vytvárať humanitárne konvoje, mali by sme im poskytnúť pomoc na mieste, kedy začneme realizovať opatrenia, na ktorých sme sa dohodli. Musíme niečo podniknúť voči, voči um, tomuto. Toto je to rozhodnutie, ktoré musí zlepšiť naše dobré meno, pán Tusk. Nejde teraz o to, čo urobiť, ale kedy to urobiť. Ďakujem. Pán Alio. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo, vážený prítomný. E, dlhé týždne a strašnú fotku bolo treba na to, aby Európa e, ako hora poradila porodila túto myš. Ehm, treba pomáhať krajinám, ktoré príjmajú utečencov na periférii, e, ako napríklad Taliansko a Maďarsko, ale netreba stále ukazovať prstom na Orbánovo Maďarsko, ktoré muselo e, urgentne e, čeliť tejto vlne a pritom rada sa vôbec nevedela dohodnúť. Pamätajte na to, že v 56. Rakúsko prijalo za niekoľko týždňov 160 tisíc utečencov, ktorí utekali pred komunizmom a pritom 28 členských krajín nevie prijať najmenšie rozhodnutie. Je jasné, že znášame e, minulé chyby, vaše e, chyby e, to, že ste e, podporili pána Busha, to spôsobilo situáciu v krajinách ako Sýrii, e, Líbii, Iráne, Egypte a tak ďalej. A neviny každý deň prichádzajú o život. Európska organizácia nefunguje, váš systém je e, ako keby paralizovaný, má sklerózu, ako hovoril De Gaulle. Realita to sú iba národné štáty, ich zvrchovanosť. Verte im a potom sa to určite zmení. Spricht jetzt der fraktionslose Abgeordnete Papadakis. Bez mikrofónu. Rozhodnutia a rady hovoria o tom, že máme utečencov že sú tu určité boje, ktoré zvádzame z NATO a iným imperialistom a prenechávame ich záujom monopolov. Utečenci sú privádzaní prevádzačmi do hotspotov a nezohľadňujú sa ďalšie hodnoty, e, utečenci sú, s e, utečencami je zaobchádzaní represívne alebo dokonca sa vrácajú. A ekonomicky záujem všetko ovládajú. Toto povedie ku koncentračným táborom v Grécku a my vlastne vy vyzývame Grécko ukázať solidaritu a požaduje sa, aby sa e, utečenci e, dostali alebo poslali do ich krajiny, ktorú si želajú. Ďakujem. Pán e, masové pohyby, pán González Pons masové pohyby utečencov sa zvyšujú a preto potrebuje spoločnú politiku pre ľudí, aby sme vytvorili legálny imigračný systém do Európy, aby sme odstránili neistotu na vonkajších hraniciach. Vonkajšie hranice však nemôžu zmiznúť. Potrebujeme solidaritu medzi členskými, členskými, členskými štátmi, potrebujeme kooperáciu krajín, eh, tranzitných krajín, ako je Turicko napríklad a ostatných a musíme a našu Európs, e, naše európske hodnoty jednoducho identifikovať. Musíme registrovať utečencov, aby dostali našu pomoc a solidaritu, ale tak, aby sme zabezpečili bezpečnosť a e, ochranou pre našich občanov. občanov. Nie, nie sú to len utečenci zo Syrie, ale budú to utečenci z mnohých iných častí sveta. Pán predseda Deviter príde, pán Timer to pred, krátko eh, predtým povedal a myslím si, že mnohé cesty budú eh, uzavreté, bude menej imigrácie, menej utečencov, pretože neprídu cez more, mnohí zmiznú a mnohí a, a mnohí z vás možno budú mať pocit, že keď ich už nevidíte v televízii, tak už utečenci neexistujú. Ale toto je veľký problém. My tento problém nemôžeme pred sebou pres posúvať, pretože čím viac sa budeme odsúvať do, ne, e, do neznáma alebo do budúcnosti, tým väčší problém z toho vznikne. Pán Tusk, vy ste hovorili, že musia aj utečenci udržiavať alebo pridržiavať sa určitých povinností. Určite áno, ale musíme konečne nechať hovoriť činy. Áno, ďakujem, pani. Pani Fajon, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ehm, že potrebovali sme 100 e, tisíc utečencov na európskej, ehm, európskej pôde. Koľko, sme, koľko ich je umrelo, aby sa e, Európa prebudila? Nuž, myslím, že prijaté opatrenia sú pozitívnym signálom. Ja sa, sa súhlasím s tým, že súčasná situácia je dôležitý test nie za samotnú existenciu Európskej únie, ale je to testom nového smerovania budúcnosti, kde budeme musieť Európu priviesť, aby e, zostalo, atrakt, zostalo atraktívnym územím. V nadchádzajúcich mesiacoch bude jasné, ako sa e, v praxi členské štáty budú vysporadovať sa krízou. Rýchlo sa ukáže, ktoré štáty rešpektujú základné princípy Európskeho spoločenstva a ktoré e, chcú len rýchly e, profit a prospech. Ja som si pozrela slovinské centrá. Slovinsko je dobre pripravené a dobre bolo postarané o utečencov. Skutočnosťou ostáva, že v Európe v budúcich rokoch, mesiacoch sa udejú zásadné zmeny. E, nuž, ale príliv migrantov nie je príčinou týchto zmien je to následok e, demografických zmien. Potrebovali sme záväzné, bohužiaľ záväzné opatrenia, aby sa prebudila solidarita. Nepotrebujeme a neželáme si hranice medzi našimi krajinami. Slovenskí občania a si neže, neželajú e, zobudiť sa ešte raz e, za ostatným drôtom, ako sa to stalo v Maďarsku. No už je to test, potrebujeme testa, ktorý ľudí, nebude vzbudzovať nedôveru občanov. Nepotrebujeme eh, nové prehlbovanie sporov v, na Západnom Balkáne, eh, čo sme boli svetkami v posledných mesiacoch. Spôsobilo to veľké hospodárske škody. Občania potrebujú obnoviť dôveru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Fajon. Slovo dostáva teraz pán Zile za skupinu EKR. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať eh, predsedovi rady za jeho otvorený prejav a tiež by som sa chcel eh, vyjadriť k hybridnej vojne, sa vedie v tretich krajinách a, eh, a tlak na vonkajšie hranice. Európska komisia hovorila o povinných kvótach, avšak to vyvolalo nedôveru občanov voči európskym inštitúciám. No a utečenci, utečenci s týmto riešením tiež nebudú spokojní, pretože to bude viesť k migrácii v rámci EÚ, ktorá sa teraz však nezohľadňuje. Takže ja by som rád si vypočul reakciu predsedu komisie. Ide o demokratické otázky. A treba to čo najrýchlejšie vyriešiť, treba zareagovať rýchlo na najnovšie, najnovšie udalosti aj v Katalánsku. No, no, dobre, ďakujem pekne. Budeme pokračovať a slovo dostáva pani Keller na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Musím to mať, že máme hovoriť o úspechoch. Dobre, ale keď sa pozrieme na to, 160 tisíc presídlených utečencov, ktorých stále 8 tisíc ešte chýba a teraz trochu viac peňazí pre UNHCR, potom čo UNHCR e, žiada už roky viac peňazí, je jasné, že tieto úspechy sú len veľmi malé a čiastkové kde je rozhodnutie rady, rady na e, konečne legálne e, cesty pre utečencov, aby neboli vydaní na pospas utečencov, kde je reforma Dublinu. A nie len také dokažie úpravy. Členské štáty sú odhodlané, že riešenie by mali, o riešenie by sa mali postarať iné štáty, iní ľudia. No a tu je problém, že sa chceme dohodnúť s Tureckom. Erdogan sa má ďalej starať o utečencov, zadržať ich, začne nebude e, kritizovaný v otázke Kurdov, e, slobody tlače a tak ďalej. Takže toto nie je Európa, pán Tusk, na ktorú by sme mohli byť hrdí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pak sa na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážené kolegyne, kolegovia naliehavá podpora vo výške miliónov eur. Vyrieši to krízu? Ja si to nemyslím. Doteraz občania v Európe nevidia žiadne konkrétne výsledky, nádej, ktorá by bojovala proti príčine problému. A bojujeme proti následkom. A to znamená, že systém rozdelenia utečencov nie je to, čo potrebujeme my musíme lepšie zabezpečovať naše vonkajšie hranice. Čo tie krajiny sa snažia chrániť svoje vonkajšie hranice a sú nazývaní nepriatelia EÚ, to je priame zasahovanie do suverenity a nezávislosti týchto krajín. Vlny utečencov, utečencov to je začiatok novej krízy budúcej krízy. Nemôžeme bojovať proti krízi, ak nie sme dostatočne odhodlaní, ak nemáme silné zásady. Európa nikoho nevlastní. My sme otvorení našim hostom, ale tým, ktorí klopú na naše dvere a nie tí, ktorí sa chcú dnu dostať oknom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vilimsky a pán Paskasa. Je tu modrá kvarta pre, pre vás a od pána Koburna. Pán Koburn, nech sa páči. Áno. A Ehm, mne sa zdá, že je tu eh, nové zlyhanie Európskej únie po o, eh, eh, rôznych nepodarených projekt, projektoch sa je nepodarená migračná politika, ukazuje sa zlyhanie, celé zlyhanie Európskej únie, ich najskôr sme hovorili, že všetkých príjmeme, a potom sa milióny vydali na cestu a potom zaznelo, že nie, všetkých nepríjmeme. No a potom Eh, sa zaviedli, eh, alebo boli tu snahy zaviesť povinné kvóty v Európe a obrať krajiny o suverenitu. No a nanútili sa im, nanútilo sa im toto rozhodnutie. No a teraz sme v situácii, keď eh, s Grékmi, alebo teraz s Tureckom sme v situácii, odsedli sme sa pod obrovským tlakom, čo tiež problém nerieši. Ja hovorím, že na to, aby sme vyriešili problém, treba najskôr bojovať proti E, islamskému štátu. Ja vítam to, čo, čo sa snažia Rusi spoločne s Američanmi, čo sa snažili. Momentálne sa to už o to snažia iba Rusi. Boj proti e, islamskému štátu, ďalej vytvorenie bezpečných zón na Arabskom polostrove a v Severnej Afrike. No a po tretie, oslobodených zónach v regióne a poskytnúť týmto ľuďom ochranu a bezpečnosť ale nemôžeme všetkých eh, pozývať v eh, Európy tak, ako to sú sociálni demokrati, eh, zelení a konzervatívci. To nemôže fungovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Golniš na jednu minútu. Nech sa páči. Európska rada 23. septembra rozhodla, že príjme 120 tisíc utečencov, ktorí boli prirýchlo označení za politických. Možno, že to platí pre zopár, ale určite nie e, pre väčšinu. Ja využijem príležitosť na to, aby som hovoril o dvoch skutočných politických utečencoch a im Európa neudelila azyl a pritom je to jednoznačný prípad Edward Snowden a e, Julian Assange. Snowden Eh, odhalil eh, sledovanie USA nezákonné, eh, protiústavné, uskutočnené na náš úrok. Snowden získal politický azyl v roku 2013 iba v Rusku Mnohé krajiny e, e, zavreli vetecký priestor, keď prelietal prezident Moraes, pretože sa bali, že je Snowden na palube a on je teraz e, ako keby väzňom v Londýne na ambasáde je to eh, hanebné, pretože Európa je eh, ako keby otrokom, treba slobodu týmto dvom, aj Snowdenovi, aj Assangeovi. Teraz pán Olbrich na minútu a pol. Nech sa páči. Pán predseda rady, pán predseda komisie. Európa je práve na križovatke vo veľmi, veľmi ťažkom momente um, my musíme poukázať na neobvyklú povahu situácie a ja musím povedať našim uh, poslancom, že v, na, v rámci rady je veľmi ťažká situácia. Uh, je to signál, že je potrebné niečo zmeniť vo fungovaní mechanizmov Európskej únie, pretože aj dramatickosť e, vašich vystúpení znamená, že nie, nie možno takto pokračovať ďalej. Chcel by som sa pána predsedu zaopýtať, akým spôsobom, e, ako vidíte ako vidíte dnešnú diskusiu na tému pre rozdelenia kompetencií? No, čím by, čo by mali robiť členské štáty samé, samotné? Čo by mali členské štáty robiť spoločne? Čím by sa mala zaoberať Európska rada? A e, diskusie a, a rozhodnutia, ktoré sa tu robia, ale nejde len o to, čo sa týka zmluvy, ale ide to, o čo, čo ide nad rámec zmluvy. E, E, musí, e, tu Európska únia musí urobiť niečo na to, aby zabezpečila svoje fungovanie, pretože tak, ako ste to vy popísali, je to veľmi komplikované. Ďakujem veľmi pekne. Pán Olbricht, a máte otázku od pána Esriča? Momento. Pardon, moment. Ďakujem veľmi pekne. Vidíte, že my dvaja chceme veľmi horlivo položiť otázku. Ja sa chcem spýtať jednu jednoduchú vec. Môžete mi pomôcť pochopiť, kto sú tí ľudia, o ktorých dnes hovoríme a čo sa stalo? Každý hovorí, že potrebujeme mať vonkajšie hranice, kontroly a zabezpečiť, aby sme neboli zaplavení. Kto sú títo ľudia? Sú to tí istí, ktorí ktorí podporovali ten príliv utečencov. Môžete mi, môžete mi pomôcť aj identifikovať. Toto dnes hovorí, alebo o kom hovoríme. Pán Obrich, nech sa páči. Pani pošle. Pán poslanec, neviem. Neviem, kto sú títo ľudia týchto ľudí treba nejakým spôsobom identifikovať. Na toto nie je jednoduchá odpoveď. Keby sme mali jednoduché odpovede, tak by sme nemali dnešnú diskusiu. Keď hovorím, je ich uh, treba podchytiť, uh, registrovať, prípadne uh, prijať, pokiaľ sú skutoční utečenci a pokiaľ nie sú skutoční utečenci, treba ich eh, vrátiť späť. Neviem, či som zodpovedal na, túto, na vašu otázku, ale nemáme jednoduchú odpoveď. Ďakujem, pán Guerrero. Minútu 30. Ďakujem vám pekne. Um, ja som bol ehm, minulý týždeň v Libanone a v Jordane v rámci delegácie mojej voľskej skupiny. A Ehm, my sme boli ehm, spolu s vysokým komisárom pre OSN, s UNICEFom a s ďalšími občianskými organizáciami a tiež s prezidentom libanonského parlamentu a a takisto sme mali styk s utečencami v táboroch eh, Esataria Bahrnech. A dokopy to bolo okolo 120 tisíc utečencov v dvoch táboroch, jeden v Libanone, jeden v Jordánsku. Eh, to sú obdobné počty, ako sa diskutuje v Európskej únie. Eh, všetky eh, odporúčania, ktoré sa tam vyslovili, by boli následovné Európa by sa mala aktívne zúčastniť na vyriešení sírskej vojenskej otázky bez vyriešenia sírskeho konfliktu a e, to či už pádom alebo udržaním režimu sa budú e, uberať ďalšie tisícky utečencov smerom k európskym brehom. Musíme jednoducho udržať solidaritu s týmito krajinami. Musíme s tými krajinami hovoriť, pretože hovoríme teraz o situácii miliónov utečencov, ktorých situácia sa zhoršuje a ktorí sa budú snažiť utiecť <clears throat> Potom musíme myslieť na tzv. tretiu intifádu, ktorá sa nám už črtá. Mali by sme e, skutočne byť solidárni zo strany Európskeho parlamentu, európskych orgánov a mali by sme ponúkať vzdelávania, vzdelávanie a školu pre deti utečencov v táboroch, pretože tieto deti bez vzdelávania nebudú mať žiadnu ďalšiu možnosť, ako sa uberať s rodičmi do Európy. Pán Guerrero, otázka od pána Koborna. Akceptujete túto otázku, pán Koborn? Mikrofón. Mikro. Áno, súhlasíte so mnou, pán Guerrero, že Európska únia nebolo by lepšie, namiesto toho, aby ľudí posúvala cez, e, po Európe, nebolo by lepšie, aby Európska únia e, presvedčila Kuwait a Saudskú Arábiu, aby e, postavili e, tábory na hranicami so Sýriou. A nebolo by to riešie, le, le, lepšie riešenie, namiesto toho, aby ľudia chodili po Európe. Súhlasíte so mnou? Guerrero. Pán Guerrero, sa páči. Pán Kuban je... Ja, ja málo kedy s vami súhlasím, ale musím upozorniť na to, že musíme hovoriť o tom, čo my môžeme urobiť a nie to, čo urobia iní, alebo majú robiť iní, pretože my máme túto zodpovednosť, pretože uh, utečenci prichádzajú k nám a my im musíme ponúkať riešenia a potom môžeme hovoriť o tom, čo majú robiť ostatní. Ďakujem, pani Trebezius. Migračná vlna um, prechádza Európou po um, mediálnych správach. Očakáva Nemecko tento rok okolo 1,5 milióna migrantov. Táto uh, táto, toto číslo vlastne uh, povrzuje všetky doterajšie odhady. A pri stretnutí ministrov vnútra a šéfov vlád pred týždňom sa hovorilo ešte len o 160 tisícoch Európa, e, tisícoch utečencov pre celú Európu, ale toto číslo je len budúci týždeň platné alebo budúci mesiacom. Pani e, Merkel ukazuje absolútnu stratu reality nie, nemecké komunity e, to nezvládnu um, o verejné správy, klesnú pod touto ťarchou a zdá sa, že hranice sa budú musieť zatvoriť a musíme vyslať jednoduché, jednoznačné signály e, utečencom, že Európa ich všetkých nebude môcť prijať. Od e, dneška e, sa vracajú utečenci do regionov UNHCR. Ja si myslím, že tu je potrebné zvýšiť rozpočet a všetkým politikom musí byť jasné, že a všetkým pánom utečencom musí byť jasné, že sú tam bezpečné a že nemajú nárok na e, cestu ďalej do Európy. Pani Trebezias, máte otázku. E, chcem vám pripomenúť vždy, že je e, možné položiť len jednu otázku jednému poslancovi počas tejto diskusie. Takže nech sa páči, pani Geri. Nie? Nemali ste otázky? Nechceli ste? Potom pani Jakoncári. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste hovorili o prirodzených silách a vlnách a tak ďalej. Myslím, že my hovoríme však o ľuďoch, ľudských bytostiach a preto myslím, že by sme mali poďakovať pani Merkelovej sa snaží pochopiť eh, situáciu a vyriešiť ju, sa snaží sa zorganizovať eh, pracovné miesta. A nech sa páči, môžete odpovedať. Áno, ďakujem pekne. Hovoríte, že pani Merkelová by sme mali byť vďační, ale pani Merkelová eh, by sa mala spýtať na to obyvateľov. Nikdy sa ich nepýtala, či Nemci podporujú jej pozvanie a myslím, že to, že tým sa treba zaoberať. Hm, ďakujem pekne. Pani Lambert, na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Hm, mnohí ľudia hm, hovorili o riešeniach, ale vieme, že tieto budú dlhodobé, no a je tu situácia, ktorú musíme zatiaľ zvládať. Takže ja vítam navýšenie financovania pre UNHCR a potravinový program, ale je tiež šokujúce, že tak veľa členských štátov minulý rok zrušili podporu pre globálny potravinový program. Takže vidíme ľudí v regióne, ktorí žijú z pol dolára na deň. Takže tie členské štáty, hlavne tie, ktoré neboli ochotné zapojiť sa do programu Solidarity, eh, by sa mali skutočne hambiť za to, aké dodatočné utrpenie spôsobujú a treba sa pýtať, či by ste tam zostali vy, aby ste mali z toho žiť a podporovať svoju rodinu a uživiť rodinu či vlastne s tými, ktorí hovorili o Turecku. Nie je to bezpečná tretia krajina pre Kurdov a treba ich podporiť, pretože oni sú súčasťou riešenia. Ďalej je tu treba pochybniť a vnímať kritické riešenia, keď hovoríme o pravidlách a objasňovať ľuďom, že existujú pravidla, tak treba zaistiť, že máme personál, informácie v príslušných jazykoch, azylový proces, ktorý začne v momente príchodu a nie až pár dní potom, e, keď sa s nimi porozpráva Frontex a mnohé ďalšie organizácie. Ďakujem pekne. Pani Lambert, je tu na vás otázka. Pani grapini, nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, situácia je naliehavá. Súhlasíme, že treba ľuďom pomôcť. Sme predsa e, ľudia, ale nemyslíte si, že Rada a komisia musia jasne vysvetliť, ako vyriešiť príčiny, tak aby Európania opäť dôverovali postupom pri príjmaní utečencov. Neviem, ako to chce rada a komisia vyriešiť, teda tie príčiny. Ďakujem pekne, pani Lambert. No, máte priestor na odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že to je vhodná otázka. Myslím, že veľa sa nehovorí o tom, e, čo sa robí pre obnovu mieru na mieste, e, na riešenie niektorých ďalších e, otázok, či už to otázky demokracie, tom, ako bojovať proti klimatickým zmenám v regióne, čo tiež prispieva k nestabilite v regióne. A tiež sa nezaoberáme tým, ako dosiahnuť konzistentnú politiku voči krajinám, ktoré potlačajú svojich vlastných občanov a bombardujú vlastných občanov. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pán Mach na jednu minútu. Nech sa páči. Áno, ja od vás všetkých, ktorí ste za prerozdeľovanie migrantov, počúvam, ako ste morálne nadradení, a aké barbarské sú krajiny, ktoré kvóty odmietajú. Ale čo to je za morálku? Vy chcete byť morálni na účet druhých, veď vynútená solidarita to nie je žiadna skutočná solidarita. Vy najskôr rozvrátíte Sýriu, Líbiu, potom lákate migrantov do Európy a potom sa o nich chcete deliť bezúhľadným hlasovaním. Radi, čo nie je nič iné ako diktátom, presadzujete pre rozdeľovanie ľudí. Ale každá akcia vyvoláva reakciu a ja pevne verím, že voľby v Polsku dopadnú tak, že budúca polská vláda bude stať spolu s Českou republikou, Maďarskom, Slovenskom a ďalšími pevne proti tým permanentným kvótam. Ďakujem pekne. Pán Atkinson, Atkinson na jednu minútu, nech sa páči. Pani, pardon. Ďakujem pekne. Že hovorila sa o všetkých eh, migrantách ako o utečencoch, ale nie sú všetci utečenci. No, okrem eh, stovky, stovky migrantov v eh, sa snažili nelegálne vstúpiť do Veľkej Británie a ja mám obavy, že bezpečnosť um, Britov je ohrozená. Už, že britské anarchisti robia problémy na táboroch. Prosím, to vyriešiť. No a migranti, ktorí, ktorí sa vlámavajú do kamionov, prevezajú ploty, a ktorí utočia na tunely sú kriminálnici. Zatiaľ čo francúzska vláda, orgány v Kale eh, nedokážu vyriešiť toto, tak eh, podľa Dublinu je Viktor Orbán a Maďarsko ide lídrom, on je dobrý, Orbán on vstupuje do solidarity, tak ako sa často hovorí. A ďalšie krajiny mali sledovať jeho príklad. Väčšina lídrov na tomto mieste otvorene pozýva a nie je to prekvapí, že migranti prichádzajú. Vážený pán predseda, je dôležité dodržiavať pravidla Dublinu a začať kontrolovať, alebo teda chopiť sa kontroly našich vonkajších hraníc. Ďakujem pekne, pán Lamasur. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení predsedovia. Je jasné, že e, členské krajiny, aj tie najväčšie, keď e, ostanú bez podpory, aj mimo Schengenu nemôžu same zvládnuť migračnú otázku. E, riešenia, ktoré sa v panike rozhodli, sú smiešné a niekedy dokonca ohavné. Dve chyby netreba dnes spraviť. Poprvé, myslieť si, že Eh, exód, ktorý smeruje do EÚ, eh, pramení z občianskej vojny v Sýrii a skončí s ňou. Už roky z Afriky, Ázie, stred, e, Blízkeho východu e, mladí muži aj celé rodiny e, riskujú život a chcú prísť do Európy. Pred Balkánom to išlo cez Sicíliu, predtým cez Kanárske ostrovy a ešte stále je tu, sú tu ostrovy Sejuta a Melia. Ehm, je to celé storočie je tu nádej alebo beznádej, kvôli ktorej e, sa vyberajú na cestu tí, ktorí nemajú budúcnosť vo vlastnej krajine. Rozdelenie utečencov, e, o ktorom sa rozhodlo bolesne, e, nevyrieši túto otázku. Je to iba začiatok spoločnej azylovej a migračnej politiky, ako aj zahraničnej. A tie celá Európa potrebuje. Komisia má pravdu, keď e, kladie základy týchto politík a rada by spravila chybu, ak by e, toto nepodporila až do konca. E Ďakujem pekne. Pani Guillaume na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, všetci súhlasia s tým, že e, rada, Európska rada, ako aj Rada pre vnútro a spravodlivosť e, načetla dôležité hlavné kroky ale odpoveď musí byť širšia a komplexnejšia. Nemôžeme zabúdať na to e, zásadné. Treba konať e, rýchle, pretože si to vyžaduje humanitárna situácia, ale treba mať stredno aj dlhodobé perspektívy. A preto mám tri otázky na komisiu a na radu. Migračná politika je e, operatívna kvôli tomu, že je to naliehavé, ale treba rozmýšľať nad budúcnosťou, teda inak povedané, chceme e, ešte viac uplatňovať komunitárny postup a potom operatívne postupy e, prinášajú zo sebou otázku e, krátkostredného a dlhodobého financovania. Tu ide európsky rozpočet. Myslíte si teda, že môžeme rozvíjať politiky za súčasného rozpočtu a potom ešte externý rozmer. Tu sa hovorí o tom, že treba Eh, osoby, ktoré žiadajú azyl, eh, zadržať v tretich krajinách, ale ako sa budú identifikovať tí potenciálni kandidáti. Odpovede by ma veľmi zaujímali. Ďakujem pekne, pani Guillaume. Je tu modrá karta. Eh, pán poslanec Wimberg. Pani poslankyňa Wimberg, ďakujem pekne Chcete, aby sa na silu e, rozdeľovali všetci migranti, ale keď sa e, vyrysia tisíc, e, tak prídu ďalší, ktorí budú riskovať svoj život. Bude ich veľmi veľa, takže čo si vy predstavujete a vaša strana s tými zvyšnými 500 tisícmi utečencami? Pani Guillaume, pani Wimberg, určite bola na viacerých zasadnutiach výboru LIBE a moja e, strana vždy hovorila, že treba najskôr vyriešiť naliehavú súčasnú otázku, ale e, e, súčasnú politiku treba vidieť globálnejšie a dlhodobejšie, teda riešiť príčiny našich súčasných ťažkostí a teda e, riešiť to s dotknutými krajinami. A je tu aj otázka integrácia. Na, tu sa úplne e, rozchádzajú naše názory, keďže vaša strana nemá vôbec žiadnu integračnú politiku. Ďakujem pekne, pani Guillaume. Teraz pán Sulik za EKR. Ešte v lete sa hovorilo o 800 tisícoch utečencov v Nemecku. V súčasnosti sa to odhaduje na 1,5 milióna. E, rozdiel 700 tisíc sa dá pripísať e, Angele Merkelovej a jej nezodpovednej a ničivej politike. Pani Merkelová prestala používať dublinský nemeckú dohodu a porušila e, nemeckú ústavu. To nesmie. Väčšina tých, ktorí prichádzajú, sú ekonomickí migranti a nie vojnoví utečenci. Ten, kto prekročí 4-5 bezpečných krajín, neuteká pred žiadnou vojnou. Je iluzórne si myslieť, že títo migranti budú pracovať pre nemeckých dôchodcov. E, pre nich je minimálny plat v Nemecku príliš veľkou prekážkou. Nemecko môže e, ponúknuť iba sociálne dávky. Pani Merkelová, Merkelova zjavne zabudla na to, kto ju zvolil a koho má ochraňovať. Čiže je na čase sa zobudiť a zabraniť tejto invázii. Austrália je nám príkladom. Ďakujem pekne. Teraz pani Eva Žoli za zelených na minútu. Vážený pán predseda, Európska únia neexistuje. Európska únia, tak ako si ju predstavujem, ako si ju želám, zjednotenú, solidárnu a veľkorysu neexistujú. Neexistuje, to si e, odnesiem z tejto patetickej Európskej rady z 23. septembra. Európsky parlament, keď veľkou väčšinou hlasuje za dočasný mechanizmus e, kvót a keď predseda a jeho tým sa všemožne snažia, aby e, spoločne a solidárne členské krajiny zareagovali na krízu utečencov, tak žiaľ členské krajiny e, vyjednávajú, dokonca niekedy hrozia riešenia. Potrebujeme Eh, už tu boli aj pripomenuté. Eh, vyžadujú si však hlavne eh, odvahu a politickú vôľu po gréckej kríze. Po, tá, táto kríza utečencov ešte viac naštrbila európsky sen, vážení mm, lídry. Netlačte európskych občanov ešte viac do rúk extrémistov. Treba opäť spraviť z Európy e, destináciu. Pani Žoli, je tu na vás otázka, hovorí pán predsedajúci, pán e, Carver, nech sa páči, môžete položiť vašu otázku. Ďakujem pekne, pani Žoli. Hovorili ste o Európskej únii, tak ako si ju predstavujete, ale e, nie je to akási utopia, ktorá počiarkuje to, že 28 členských krajín vždy bude hlavne myslieť na národné záujmy. Takže jednoducho EÚ je e, chybný plán. Pani Žoli, nech sa páči, odpoveď. Kríza utečencov je e, dôsledkom celosvetového chaosu našich e, zahraničných politik alebo skôr absencie týchto politik. A musíme vyriešiť e, tie naliehavé otázky, ako povedala moja kolegyňa Hambou je, že členské krajiny e, znížili svoju pomoc pre rozvoj aj na urgentnú humanitárnu žiadne prostriedky. Potravinový program OSN už nevie uživiť e, ľudí v utečenských táboroch. Ďakujem teraz pán Majer na minútu. Vážený pán predseda, diktatorským spôsobom Brusel rozhodol, že EÚ bude veľkým azylovým strediskom pre utečencov e, e, pre rozdelenie 160 tisíc utečencov. To je akási pandorina skrínka. E, tá oslava v úvodzovkách sa iba začína. 600 tisíc utečencov už prišli nezákonne do EÚ. A myslím, že je tu ešte viac utečencov, ktorí prídu, treba skutočne demokraticky ochraňovať EÚ a bojovať proti tejto situácii. 60 Holandianov si myslí, že nemôžeme prijať ešte viac utečencov. Aj väčšina Nemcov je proti Rakúšania. E, masívne volia e, populistov už nemôžeme prijať ďalších žiadateľov o azyl, treba uzavrieť naše hranice. To je jediný spôsob, ako zabraniť tejto vlne. Pán, um, pani Majer, je tu modrá karta, mm, otázka na vás od kolegu Orbána Krespa. Nech sa páči. Ľahkosť, za akou hovoríme v tomto pléne o uh, tsunami, o invázii, o zle. To len nahráva inštitucionálnej xenofóbii a rasizmu z oči voči tým, ktorí utekajú pred e, biedou a bombami nie sme až tak bojovne naladení, keď sa majú uplatňovať e, ekonomické opatrenia, ale keď sa so hovorí o solidarite, príjmaní utečencov ľudských právach, tak zrazu hovoríme o, o zle. E, nemyslíte si, že ničíte európske hodnoty a budujete e, xenofóbnu Európu? Ďakujem, pani Majer. A to, čo ste povedali o rasizme a xenofóbii, to vám nechám. Viete si predstaviť, čo sa deje v Holandsku? Nie sme blízko ani Turecka, ani Stredozemia. A chceme iba zaručiť bezpečnosť Holandianov utečenci nechcú bezpečnosť, ale bývanie zadarmo a e, sociálne dávky a všetci občania, to si treba uvedomiť, nesúhlasia s prílivom všetkých tých utečencov. Teraz e, pre poslanec Kefalo Janis. Ďakujem pekne, pán predseda. EU, musí prijať veľký počet utečencov a migrantov. Táto kríza je európskym problémom a preto potrebujeme európske riešenie a musíme pritom vychádzať zo zásady solidarity a zodpovednosti. Takže je dôležité podporiť tých, ktorí sú v prvej línii Grécko, Taliansko, Malta. To je dôvod, prečo e, je to aj otázka finančnej podpory Treba finančne pomôcť krajinám a taktiež e, tým, ktorí e, skutočne príjmajú e, utečencov. pekárna ostrovek, ostrove všetko s e, jakýmsi stelesneným zakladajúcich princípov EÚ. Musíme jednoducho byť proaktívni, nie je jednoduché riešenie. Musíme sa zamerať na tranzitné krajiny, ako je napríklad Turecko a taktiež na krajiny pôvodu tých, ktorí prichádzajú. A je tu aj e, operatívna úroveň a tu musíme zlepšiť e, ochranu vonkajších hraníc, musíme posilniť Frontex, je tu vôľa aj schopnosti. EÚ by naozaj mala nájsť spôsob, ako sa s touto krízou e, vyrovnať. Ja vám verím, pán Tusk a pán Juncker EÚ spraví všetko, čo bude potrebné na základe svojich dejín a zásad. Ďakujem pekne, pán poslanec. Je tu modrá karta zo strany pána Uzdovského. Pytanie panu posłowi. Ja mám, som mala otázku pre pána Lamasera, ale ehm, nakoľko um, si myslím, že môžem opýtať teraz. Myslíte si, že európske riešenie pán Doja, áno. Rada v septembri začala svoju prácu a teraz musí urobiť úplne konkrétne kroky, musí um, na svojich voľkaších hraniciach registrovať utečencov a je ich vrátiť späť. to sú európske opatrenia, ale zároveň treba zrešpektovať ľudské práva dosudných osôb. Otázka na pána Junkera. Najskôr ste boli veľmi rozhodní aj e, vy, aj pán e, prezident Tusk, vy všetci máte veľmi vysoké funkcie, ale je potrebné, aby ste boli rozhodnejší so svojej úlohy, aby ste celú radu, ktorú riadite, presvedčil, aby sa chovala zodpovedne a solidárne. Vy ste hovorili o tomto vo svojom úvode, ale nedošlo k tomu, nedospeli ste k tomu, teda v rade musíte urobiť ďalšie kroky. Vy ste hovoril o zodpovednosti, o jej prerozdelení, ale do jedného uh, E, do jedného vreca ste dal e, krajiny ako Taliansko a Grécko a ďalšie krajiny, ktoré nebudem citovať, ale ktoré budujú nové, nové múry. Chcem sa vás opýtať, ako vidíte vy zodpovednosť Talianska, pretože my sme sa rozhodli, že budeme zachraňovať životy, budeme zachraňovať deti, ženy a životy utečencov. Pán Vej, minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska únia bola založená, aby ukončila storočia vojen, národného egoizmu a krvi prelievania medzi európskymi národmi. Namiesto toho vybudovala úniu spoločných hodnôt Solidarity, Európska únia s 500 miliónmi občanmi musí predsa dokázať čeliť eh, migračnej kríze, ak je to zdravá únia samozrejme. Ale samozrejme toto je chorá únia, no a ak tu nejaká choroba, tak eh, to znamená, že v rámci EU je tiež vírus. No a tento vírus eh, je egoizmus politických lídrov, ktorí sa snažia hrať svoje politické hry, domáce politické hry. Pán Juncker my súhlasíme, súhlasíme a dohodli sme sa nad vecami ešte pred letom, no a vy ste prislúbili opatrenia ešte v septembri. No kde sú tieto opatrenia? Maďarsko nie je len o Orbánovi jeho vláde. Maďarsko je oveľa viac. Maďarsko sú aj tie 10 tisíce dobrovoľníkov, občanov, ktorí pomohli. Mnohí dnes sú tu dnes ako hostia. Oni sú budúcnosťou Európy.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 Hej, vy ste zapojení do rozhodovacích procesov. EP eh, eh, e si uvedomujete problémy eh, ľudí, ktorí žijú v pohraničných oblastiach. Oni sú náročnú, náročnú obdobie. Myslím, že vaše skúsenosti by prispeli k správnemu riešeniu. Ďakujem. Ďakujem pekne, áno, skutočne 12 rokov som bol poslancom maďarského parlamentu a zastupal som mesto Segedin a jeho okolo. Skutočne toto je problematické mesto. Ja som žil a, pár kilometrov odtiaľ, kde pán Orbán a jeho vláda začali budovať plot. No a viete, že maďarská spoločnosť by sa dokázala s problémom vyrovnať úplne inak, ak by bola politická kampaň pána Orbána. No a samozrejme aj vaša pravicová extremistická strana. Je to Fidesz a extrémne politické sily, ktoré poškodili imiče Maďarska. No prosím, nájdeme cestu späť k solidarite. Não, prezident Tusk, a Pani Gomez. Európa zdá sa, že klesa do kolien a nie je v stave vysporiadať sa s touto otázkou. Už mesiace e, sa rada radí o prijatí mm, o prijatí utečencov, o tom, že niektoré krajiny neboli v stave ukázať solidaritu, že e, sa chcú e, nejakým spôsobom eliminovať prevádzačské bandy a e, riešiť nejakým spôsobom e, vojenský konflikt v Sýrii a v Iraku. Mali by sme sa skutočne pokúsiť pri najmenšom postarať sa o to, aby deti a mladiství dostali vzdelanie v utečenských táboroch, aby sme postupovali koordinovane, pretože inak budeme porušovať základné zásady Európskej únie a poskytneme priestor tým, ktorí budú hovoriť stále negatívne a proti. Musíme postupovať solidárne. Je potrebné, aby, sme teraz, aby sa teraz rada, aj teraz rada postupovala veľmi rozhodne. Nepotrebujeme viac múrov. Ďakujem, pani Gomez. Modrá karta, akceptujete to od pani Weigl? Vážená pani kolegyňa, e, my dva sa zaoberáme e, s medzinárodnými problémami. No a tu e, sa hovorilo mi o tom, prečo ľudia utekajú, väčšina z nich uteka pred násilím a vojnou. A, a nezdá sa vám, že teraz je správny moment, keby, kedy Európa musí obnoviť svoj záväzok za mier a účinne bojovať za to, aby medzinárodné problémy boli riešené e, mierovým spôsobom. Mieru treba dať šancu. Pani Gomeš, nech sa páči. Áno, máte pravdu, vážený kolega. No a presne preto som požiadala, aby vlády Európskej rady začali bojkotovať Európsku spoločnosť, spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku a obranu. Bezpečnostnú politiku potrebujeme ich, podmusíme konať spoločne len koordinovanie. Môžeme prispieť k ukončeniu vojny v Sýrii a nie Asadomu, Asadomu víťazstvu. A no, s tým, ktorí e, bojujú e, v teréne proti islamskému štátu, napríklad Pešmega v Severnom Iraku, o ktorých sa nehovorí, alebo sa im hovorí len tak čiastkovo, nekoordinovane. My my sme sklamaním pre našu vlastnú politiku, našich občanov a nebojujeme proti príčinám a úteku ľudí. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, kolegyne, kolegovia. Ja vám chcem len pripomenúť, že nás ešte čakajú hlasovania a po tejto rozprave nás čaká ešte jeden bod, takže prosím, dodržiavajte rečnícky čas. Pán mm, Mavrides na No to, áno, ďakujem pekne. Humanitárny problém spočíva v tom, že treba zachraňovať ľudské životy samozrejme. Ale samozrejme tiež treba povedať, že ochrana že treba zajistiť aj ochranu občanov a to je možné iba vtedy, keď budeme bojovať a postupovať proti ISIS a preto sa pýtam, si my ako Európa nemáme cieť zachraňovať a povinnosť zachraňovať ľudí, ale aj zabraniť utečenským eh, tokom. A to sa nám podarilo vtedy, keď eh, potlačíme ISIS. Pán Erdogan je teraz na návšteve Bruselu a snaží sa politických konkurentom bombarduje Kurdov a akceptuje nelegálne obsadenie Severného Cypru. My ho neakceptujeme a my ho akceptujeme pretože ho potrebujeme ako partnera. Bruselina no myslím, že by sme mali žiadať minimálne, aby prestal bombardovať Kurdov. Ešte jedna otázka. Európania musia bojovať aj za svoje hodnoty. Ďakujem pekne, pán Tonino Pikula, na jednu minútu. Vážený pán Juncker, predstavení svojho alebo programu ste povedali, že Európska únia je zložená z 29 štátov. No a znevýhodnené skupiny obyvateľstva sa pridávajú utečencom momentálne neexistujú miestne alebo regionálne krízy, všetky majú potenciál stať sa globálnou krízou. A to sa jasne preukazuje v súčasnej kríze. Európska únia je v tomto probléme rozdelená len 5 štátov príjima 70 uteč- utečencov, sú pod obrovským tlakom a ukažuje, to fungujú inštitúcie, ktoré nedokážu zareagovať rýchlo v vynimočných podmienkach. Chorvátsko je vystavené veľkému prílivu utečencov, ale nie sme súčasťou šengenského priestoru. A namiesto solidarity čelíme ostatnému druhotu militarizácii E, na hranicách iného členského štátu. Takže otázka znie, v akej spoločnosti chceme žiť a aký, aký či chceme mať vo svete. Ďakujem vám pekne. Je tu otázka na pána Pikulu. Nie? No dobre. A teraz e, pán Iglesias na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja, e, keď počujem niektorých kolegov, ktorí hovoria invázii morové rane, miešajú terorizmus a migráciu. Myslím, že to je urážka tejto snemovne a celej demokracie. Hovorí sa tu o ľuďoch. A kto takto hovorí o ľuďoch, tak sú ste odpadom, ak sa tak dá hovoriť o ľudských bytostiach. No a ja si myslím, že argumentácia tomto prípade trochu pokritecká. Nikto nehovorí, že Európa vynaložila viac peňazí na budovanie múrov a plotov ako na prijatie utečencov. Nikto nehovorí o tom, že Dublinský protokol, ak by sa dodržoval, tak by umožnil, aby sme nevideli tie obrázky ako ten mŕtvý chlapec na, práž, na pláži. Ja si myslím, že pata, tak to by mal prestať byť eh, pokrytecký. Pán Iglesias, je tu na vás otázka. Nech sa páči. Pán Iglesias, je tu na vás otázka od pána Lebretona. Akceptujete ju? Nech sa páči. Ďakujem, že ste mi dali priestor. Kolega, ja som prekvapený, že označujete za odpad niektorých e, z vašich kolegov. Tu tá téma je príliš vážna na to, aby sme sa tu takto urážali nemôžete poprieť, že ide o masívnu imigráciu, presahuje všetko to, čo sme sa mohli obávať, takže e, neznamená, že sme hneď rasisti alebo xenofób, keď vyjadrujeme isté obavy. A neviem, či za vašimi e, urážkami si e, predsa len nemyslíte, že aj členské krajiny majú dôvody sa obávať a snažia sa teda znížiť príliv utečencov Nemyslíte si, že by sa aj EÚ mala snažiť viac regulovať e, tento prílev tým, že im bude pomáhať v ich krajinách pôvodu a nie tým, že vyšľú taký apel ako pani Merkelova? Veľmi pani, <clears throat> veľmi ste v Európe a vaši, a vaši um, um, vaši rodinní príslušníci v minulosti museli možno tak ako moji opustiť svoju krajinu. A keby, boli keby sa vtedy bolo hovorilo o vašich uh, predchodcoch ako o morové rane alebo ako o uh, nejakej vlne utečencov. Ja považujem za nevhodné, keď o nešťastí ľudí hovoríme takýmto spôsobom. Ďakujeme. Teraz poprosíme pána predsedu komisie eh, a pána predsedu rady. Máme tu ešte množstvo prihlásených do diskusí. Nemôžem vás všetkých pripustiť do diskusiu, takže eh, bude tu len jeden rečník na politickú skupinu. Pán Bogovič začne a dodržiavajte prosím čas. Ďakujem veľmi pekne. Európa musí netreba, aby e, prezala zodpovednosť. Európa nespôsobila tú krízu a Európy sú tiež rôzne podmienky v rôznych štátoch a preto je potrebné ich rešpektovať a to sú skutočnou e, zodpovednou retorikou. Utečenecká kríza Eh, vznikla v Líbii, Iraku eh, po destabilizácii síly v diktatorských režimoch. No a po pade týchto režimov prišli extrémisti, ktorí nerešpektujú ani ľudský život, nerešpektujú ani históriu. No tu je problém a s týmto prí problémom eh, sa treba, týmto problémom treba čeliť a v týchto krajinách tvoriť mier. Na druhej strane si treba uvedomiť, že v budúcnosti budeme mať utečeneckú krízu, pretože demografia v Afrike je a situácia v Afrike je podobná. Teraz musíme sa postarať o tých, ktorí sú dnes na európskom území a musíme im pomôcť v ťažkej situácii. Adesso la persona, la, il deputato che ha chiesto per primo la parola del gruppo SD è l'onorevole Giuffrida. Prego, un minuto. Nech sa páči, kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne zasadnutie rady 23. septembra hovorí, že sa uskutočnilo veľké utrpenie a ja sa pýtam, čo budeme robiť my. Ako my to môžeme európskym občanom vysvetliť. Tým, ktorí veria v európske hodnoty, Európsky parlament veľmi často eh, s drvoucou väčšinou vyjadril, vyjadril sa odhodlanie, že bude riešiť a zachraňovať životy tých, ktorých som prešli. A to je len prvý krok, pretože potrebujeme imigračnú politiku, celý proces, ktorý bude viesť k silnejším opatreniam, nezratným politickým zmenám a nie novým imigračným tokom. Čiže treba mať proces integrácie, ktorý sa bude týkať utečencov, ale to znamená, že sa musíme zamyslieť všetci dohromady v celej únii. Máme tu opozíciu a niektorých členských štátov. A to ma privádza k úvahe o tom, že by sme mali prijať ďalšie kroky, tak ako povedal aj predseda komisie Juncker vo svojom prehlásení stavu únie. On povedal, že únii chýba únia. Ďakujem pekne. Teraz pán Marias na jednu minútu. Ďakujem vám pekne, vážený pán predseda v Európe e, sú vážne a utečenecké toky Európa už nemôže prijať viac utečencov. My sme prijali viac ako 260 tisíc utečencov a teraz sme už e, skutočne dosiahli svoje limity. Potrebujeme dodatočné opatrenia, e, mier v Severnej Afrike, na Blízkom východe, v Turecku. Nemôžeme, nemôžu ďalej pokračovať obchody s prevádzačmi. Treba pred tomu, aby sme boli záchytným táborom, potrebujeme rozdelenie utečencov na členské štáty podľa HDP a už do, doteraz poskytnutú pomoc a potrebujeme tiež pomoc pre Grécko, čo sa týka lepšej no, kontroly hraníc, lepšej kontroly gréckých, gréckých hraníc a to už je naše právo a my chceme chrániť grécké hranice Ďakujem pekne, je mi ľúto. Že pani Lečnička, vážený pán Tusk, vás mrzí, že v OSN ste sám, a samotne neobhajujete EÚ. Nám je ale skôr smutno z toho, že cestou do Európy prichádzajú o život deti a starí ľudia. Je to trochu politický narcizmus, keď sa znepokojujeme z toho, či Európa má dobré meno, pričom tu umierajú ľudia, nikto nič nerieši a neexistuje žiadny globálny a spoločný plán. Vážený pán Tusk, vy ste na rade sklamali a zlyhali. Vy ste hovoril, hovorili o etike zodpovednosti Webera. Vážený pán Tusk, my vieme, že vás zaujímajú vonkajšie hranice, nezaujíma vás solidarita v EÚ, ani naše hodnoty, ani snaha o väčšiu efektivitu. Bohužiaľ, tak to je. Ďakujem pekne. Pán Krizogoros, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. My hovoríme x krát v tomto pléne o probléme utečencov a to, že ľudia sa vôbec utečencami stávajú, tak to nie je, to nie je um, fenomén um, e, ako, ako že svieti slnko alebo že prší dážď. To je dôsledok vojenského konfliktu, ktorý trvá viac ako 4 roky a ktoré e, spolu zodpovedajú aj západné štáty, aj veľké európske členské štáty. Tieto to jednoducho nemôžu. A tieto teraz samozrejme nemôžu. Eh, odstúpiť, eh, odstúpiť od tej eh, hlboko ukotvenej myšlienky, že chcú vtlačiť celému svetu svoj obraz a svoje vnímanie sveta. No už, kam sme sa dostali, vidíme, že sa nepodarilo zvrhnúť režim a islamský štát nepadol, takže nemôžeme žiaľ vyriešiť túto otázku bez odpovedania základných otázok Pani Lunáček, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán predseda komisia, vážená dámy a páni. Bolo to skutočne dobré rozhodnutie 22. septembra, kedy rada ministrov vnútra sa e, rozhodla e, prerozdeliť utečencov do všetkých e, členských štátov. Bolo to znamením solidarity, ale, solidarity, ale teraz je to potrebné presadiť. Je potrebné koali- vytvoriť koalíciu ľudskosti, ktorá bude skutočne zastupovať ľudí, deti, ženy, ktorí utekajú pred neľudským režimom v domovskej krajine. My sme o tom hovorili. urobíme to, zvládneme to, preto je Um, preto je vyt- potrebné vytvoriť um, legálne utečenecké toky, uh, utečenecké cesty. Um, veľmi e, je pre mňa zaujímavé, že pán Erdogan e, zrazu mu robíme poklonky a ústret, sme voči nemu ústretovi a nehovoríme už o jeho správaní sa doma. Vážené dámy a páni, potrebujeme politiky, politiku dobra a ľudskosti. Potrebujeme politiku proti um, po, proti um, Fidesu, potr, uh, proti uh, tomu, čo uh, vykonávajú ďalšie takéto obdobné strany. Ďakujem, pani. Ďalšia rečnička. Áno, my sme hovorili o tom a ja to považujem za šokujúce. Je to ako keby, pani Winberg, ako keby sme sa nachádzali v nejakej bubline, kde sa hovorí o solidarite, o solidarite. Solidarita je predsa um, celosvetový program pre poskytnutie eh, potravín eh, pre, v, v krízových oblastiach my potrebujeme humanitárnu pomoc, ktorá potečie k tým, ktorí to najviac potrebujú. V mojej krajine vo Švedsku sa hovorí tiež o integrácii. A hovorí sa tu o tom, že je veľmi ťažké tieto, títo integrovať, ktorí prichádzajú, prichádzajú. To trvá svoj čas a v podstate to nikdy poriadne nefungovalo, ani v minulosti nie. My sme v minulosti hovorili, mno, že máme množstvo emigrantov, ktoré sa neintegrovali, máme, nemáme pre nich ubytovanie, nemáme pre nich pracovné miesta. Ako teda môžeme vytvárať a budovať ďalšie utečenské tábory, alebo čo s nimi máme urobiť? Pán Balco, posledný eh, príspevok v rámci Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Juncker Mm. Vy sa divíte, že ministri vnútra jednomyselne nerozhodli o kvótach. Sú na to vnútorné politické dôvody určite, ale niektoré vlády jednoducho zohľadňujú to, čo si želá obyvateľstvo. E, francúzska vláda neoprávnene e, útočila na Maďarsko za to, že ochraňuje hranice, ale väčšina e, respondentov s tými opatreniami súhlasila. A pán Tusk chce v prvom rade ochraňovať reputáciu Európy. Európania sú najtolerantnejší, najdemokratickejší Eh, vo svete, ale ide o ochranu demokracie, pretože ak ste demokrat, tak potom správme referendum o EÚ a uvidíme, čo bude chcieť eh, európske obyvateľstvo. Ďakujem. Teraz dostane eh, v mene komisie priestor pán Juncker. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, je pravda, že EÚ nemôže na svojom území e, prijať všetku biedu sveta, ale je pravda, že Európa sa musí e, zaujímať o e, biedu tohto sveta. Nemôžeme ostať e, s založenými rukami nečinní, keď dochádza k bezpráviu čím ďalej tým častejšie a keď sa dejú vážne udalosti na inom mieste tohto sveta. Pravdou je, že musíme sa venovať aj príčinám migrácie. Niektorí to už robia. Ja tu chcem vzdať hold členským krajinám EÚ, ktoré neznížili svoju rozvojovú pomoc. Je ich veľa. A e, pýtam sa, e, či sú krajiny, ktoré sú ochotné zvýšiť túto pomoc. Ja jednoznačne kritizujem tie krajiny, ktoré znížili svoju e, rozvojovú a humanitárnu pomoc. Kritizujem aj tých, ktorí znížili príspevky do e, potravinového <clears throat> programu OSN. Aj príspevky pre vysoký e, úrad pre utečencov OSN. Keď hovoríme o príčinách, tak treba hovoriť aj o tých, ktorí e, e, prehlbili problémy, kvôli ktorým e, mnohí e, prichádzajú do Európy. A ak mám povedať všetko, tak e, myslím, že by sme mali byť e, hrdí na to, že tí, ktorí sú nešťastní, smerujú do Európy, pretože Európa v ich očiach je videná ako e, miesto, kde sa žije lepšie ako inde. Prečo nejdú do Ruska? Prečo nejdú do Číny? Prečo nejdú do USA? Prečo nejdú do krajín Perského zálivu? mali by sme sa snáď ospravedlňovať za to, že v očiach celej planéty sme miestom, kde sa lepšie žije. Nie, mali by sme na to byť pyšní. Pravdou však je, že musíme e, e, zvládnuť e, tento masívny príliv utečencov a práve to aj robíme. Dobrou odpovedou na migračné otázky nie sú múry. Utečenci keďže sú nešťastní, si vždy nájdu cestičku do Európy. Vždy. Takže budovať múry to nejako problém nevyrieši. Ale tí, ktorí múry stavajú, by e, minimálne mali dávať pozor na to, ako sa vyjadrujú o svojich e, architektonických dielach. Netreba E, zabúdať na to, že e, slova e, niekto aj počúva. Ako môžeme hovoriť, že utečenci sú ekonomickí utečenci, všetci. Ako to viete? Sú tí, ktorí utekajú, pretože sú E, prenasledovaní vo svojej krajine. Áno, určite sú aj ekonomickí utečenci, ale e, neboli by ste aj vy, keby ste e, žili za rovnakých okolností ako oni? nemajú možno právo ostať v Európe, ale nehovorme o týchto nešťastníchoch ako o nejakých barbaroch a organizovaných e, bandách. To nie je pravda. Sú všetci vo veľmi ťažkej situácii. Ja som povedal, že budovať múry nie je dobrou odpoveďou, ale dodám ešte jedno. Uh, prečo si niektorí myslia, že môžu stavať e, múry medzi členskými krajinami EÚ. Prečo medzi členskými krajinami EÚ stavanie e, múrov už nikomu nevadí. Je to neuveriteľné, že v roku 2015 niektoré vlády stavajú múry vo vnútri EÚ čo to je? To je koniec Európy. Ak by to spravili všetci, bol by to koniec Európy. Naozaj treba otvorene kritizovať vlády, ktoré eh, stavajú takéto architektonické diela. Mnohí z vás eh, e, kritizujú EÚ, pretože nie je schopná rozhodovať. Ja chcem pripomenúť, pán predseda, že e, Európska rada e, zasadla 23. septembra a parlament bude hlasovať 15. oktobra o súvisiacom rozpočte. Nikdy, viem o čom hovorím, nikdy sa tak rýchlo nerozhodovalo ako tentokrát Rada, komisia ako aj parlament na to môžu byť pyšní. Ak by sme vždy konali tak rýchlo ako teraz, tak by Európa bola na tom oveľa lepšie. E, kritizujete členské krajiny. E, v poriadku, ale hovoríte stále Európska únia. To nie je správne. Nehovorite e, Európa, EÚ. EU, nehovorte všetci Juncker, hovorte členské krajiny, niektoré členské krajiny, ktoré nie sú schopné prijať potrebné rozhodnutia. Nekritizujte Európu, ale členské krajiny, ktoré nám bránia konať. A určite nekritizujte môjho priateľa Tuska, predsedu Európskej rady. Ja E, som priamo pri zasadnutiach Európskej rady. Ak niektoré e, krajiny bránia predsedovi rady napredovať tak rýchlo, ako by chcel, tak netreba kritizovať jeho. On robí všetko preto, aby to išlo, ale kritizujte tie členské krajiny, ktoré mu e, v tom bránia. Naviac by sme vždy mali sa vracať k jednej dôležitej téme. Ja e, som trochu e, zarazený tým, že náboženstvo alebo e, filozofia e, sú na mieste, ktoré si v Európe e, e, nezaslúžia. Nedá sa hovoriť, že chceme na svojom území iba e, kresťanov. To nie je Európa. Európa je e, kontinentom tolerancie. Netreba tolerovať intoleranciu. Treba proti netolerantnosti bojovať. Treba to povedať otvorene. Ešte o Turecku, ak dovolíte. Niektorí si myslia, že má, e, niektorí majú pravdu niektorí si myslia, že majú pravdu a že sme včera eh, si vypili eh, kávu s pánom Erdoganom. My sme eh, dosiahli s Tureckom dohoda, dohodu na tému utečencov. To je absolútne dôležité, nielen pre nás, ale pre celú Európu. Ale samozrejme hovorili sme aj o iných otázkach. A samozrejme, nedržali sme sa za ručičky s pánom Erdoganom. Samozrejme, že sme hovorili o problémoch, aj parlament, e, predseda parlamentu hovoril o problémoch, ktoré nás oddelujú, ale napriek tomu som toho názoru, že Turecka, a Turecko patrí a medzi bezpečné krajiny to, a pokiaľ by sme mali e, urobiť záver, pokiaľ e, Turecko nebude patriť na zoznam bezpečných krajín, tak potom sa musíme, toto musíme prerušiť žiadosť o prístup, prístup do EÚ. Ale pokiaľ Turecko sa bude snažiť o harmonické spolužnažívanie z EÚ, tak nechceme e, pre, prerušiť tieto rokovania a dovtedy bude Turecko na e, zozname bezpečných krajín. Ale nemyslíte si, nemyslíte si, že sme boli s Erdoganom len, e, že sme robili len small talk, že sme boli len príjemní voči sebe. A, oni vedia, uh, aké majú problémy na svojom teritoriu. Kto sme my? Kto sme my? že by sme si mysleli, že toto si nebude vyžadovať veľkú námahu. My sme e, sa dohodli na tom, že 160 tisíc e, prerozdelíme 160 e, tisíc utečencov a a Turecko tam má 2,2 milióna, nehovoriac o Libanone a Jordánsku ktorí to majú podstatne horšiu, e, tam majú podstatne horšiu situáciu. Takže myslím si, že trochu skromnosti by nám urobilo dobre. Sme na začiatku celého, celého toho procesu, takže potrebujeme vytvoriť mechanizmus pre rozdelenia utečencov v Európe a preto potrebujeme legalizáciu utečenectva v Európe. Ja pochádzam z malej krajiny, Luxembursko to všetci viete, a ja som vyrastal s mladými Talianmi, s mnohými Portugalcami. Portugal, eh, Luxembursko patrí medzi, eh, medzi najbohatšie krajiny v Európskej únii bez eh, týchto mladých Talianov a Portugalcov by sa nám to nebolo podarilo, takže ja vám môžem zaručiť, že utečenci a privandrovalectvo predstavuje určité bohatstvo. Ďakujeme, pán Tusk. Pán predseda Tusk, nech sa páči a zo strany parlamentu bude ďalej viesť tieto rokovania pán Tajany. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som ti chcel poďakovať, Jean-Claude, za podporu, ale samozrejme do parlamentu chodíme na to, aby nás eh, kritizovali a nie chodíme si sem pre potlesk. Samozrejme, treba byť tvrdý, keď chce byť človek politik, no a V tomto kontexte musí byť všetko jasné. Ďakujem pekne za diskusie. A po týchto diskusiách si úplne uvedomujeme, že tento prípad, táto otázka dôležitá bohužiaľ členské štáty tu v Európskom parlamente ale súčasne si myslím, že dnes šanca na spoločný prístup je veľa väčšia ako pred pár týždňami. Nerobím si žiadne ilúzie a nemám ani pochybnosti. V podstate viete, v tomto prípade nič nie je jednoduché a ľahké. Poprvé, kvôli rozsahu tohto problému je to väčšie ako čokoľvek predtým. A preto je to aj také nabité emóciami. Nie len v Európskom parlamente. Najskôr by som rád zdôraznil, že ten problém dnes kvôli svojmu rozsahu je úplne jedinečný. A to preto, a preto z toho dôvodu nič je jednoduché, pretože dnes hovoríme v podstate o takmer 70 miliónoch utečencov vo svete, e, utečencov a presídlencov. Takmer všetci sú okolo nás v Afrike a v Eurázii. 70 miliónov. Čo sa týka Afganistánu, Af- a, e, takmer 3 milióny sú na ceste do iných krajín. Sú v Pakistane, Iráne, Iraku, Turecku, ktorí z nich už sú v Európe. 3 milióny. Musíme si uvedomiť, že možno nie pre všetkých z nich, ale istotne pre väčšinu z nich Európa je destináciou je v rámci Sýrie stovky tisícov presídlencov, 3 milióny Sýrčanov v Turecku, Jordánsku a Iraku. stovky tisícov potenciálnych utečencov v Jemene. Preto v tomto prípade nič nie je jednoduché. Preto niektorí z nás v Európe sú takí nervózni. A preto sa bojíme. No a ja chápem prečo. Pretože je to niečo nové. Utečenci, v každom prípade to nie je nový problém, ale ten rozsah, nový exodus, to je niečo nové. Niektoré členských štátov nemajú s takýmito problémami skúsenosti. A preto si myslím, že tie emócie sú také živé. A ja nemôžem súhlasiť s tou tézou, že väčšina z nich, že väčšina z utečen, utečencov sú sociálni migranti alebo ekonomickí migranti. Poprvé, dnes je nemožné rozlíšiť medzi utečencami a migrantami. Pretože v podstate všetci z nich dnes utekajú pred vojnou, chudobou, hladom súčasne. Z Afganistanu, zo Sýrie, z iných krajín. No a to je ďalší dôvod, prečo je situácia pre nás skutočne náročná. Pretože musíme ich vnímať ako potenciálnych žiadateľov o azyl, takmer všetkých z nich. Po druhé, dôvod, prečo v tomto prípade nič nie je jednoduché, je ten, že tento nový konflikt v Sýrii, vojna v Sýrii, je možné, že sa zmení na globálny konflikt kvôli angažovanosti niektorých globálnych veľmocí v Sýrii. A ja nepochybujem o tom, že súčasná situácia už je dosť zlá na to, aby vyprovokovala novú vlnu utečencov zo Sýrie. Ako som povedal už na úvod, tak odhad dnes je taký, že približne ďalších, ďalšie 3 milióny sírskych utečencov môžeme v budúcnosti očakávať z Alepa a okolia. A po tretie, situácia je náročná aj preto, lebo nemáme dobrých eh, všetkých partnerov. Samozrejme, musíme spolupracovať Ja, ja chápem napríklad Turecko. Ja viem pre, presne, prečo niektorí z nás sú skeptickí a kritickí, čo sa týka Turecka, ale na druhej strane, keď chceme riešiť tento problém, tak Turecko je v tomto projekte kľúčovým partnerom. Či už chceme dnes poučovať, alebo chceme riešiť problém utečencov. Viem, že toto je skutočne dramatická dilema, ale dnes ju musíme vyriešiť. A my sa musíme snažiť spolupracovať s Tureckom, pretože nemáme žiadnu inú možnosť. Okolo nás eh, máme náročnejších partnerov ako Turecko. Turecko to nie je jednoduché, ale toto je najlepší možný partner, čo sa týka susedstva okolia Európy. A Jasne, že sa musíme angažovať a tie členské štáty. A preto si myslím, že ďalšie zasadnutie Európskej rady bude venované tejto problematike a ja dúfam, že dnešná diskusia v parlamente bude tiež inšpiráciou pre niektorých lídrov a členské štáty, a som si istý, že viete, čo myslím. Bol, bola tu tiež otázka pána poslanca, poslanca Albrichta, čo môžeme spraviť spoločne a čo osobitne ako členské štáty. V tejto veci jedna vec sa zdá byť jednoznačná. Žiadna krajina v Európe si neporadí samostatne e, s prijatím a udržaním utečencov. A je to síce kontroverzná, ale e, preto bola táto kontroverzná, ale e, jednoznačná idea vzájomnej pomoci a solidarity. Žiadna pohraničná krajina nie, si nemôže poradiť samé, sama s takým náporom utečencov, s akým máme dočinenia dnes. Uh, Jedna aj druhá vec si vyžaduje solidárne a podľa môjho názoru spoločné, spoločný postup a nie navzájom sa, vzájomné obviňovanie sa alebo postihovanie sa. A preto je najvyšší čas, aby sme mysleli na spoločnú európsku zodpovednosť, aby sme mysleli na ochranu um, vonkajších hraníc. Dnes, dnes jednoznačne vidíme, že toto ťa, je, to, je to skutočne vynimočná zodpovednosť, vynimočné e, zaťaženie, že táto, toto zaťaženie prekračuje sily e, každého, z, každej z členských štátov. Je to skutočne revolúcia v myslení a, a zlom v myslení, ale Európa ako spoločenstvo e, musí prevziať určitú časť zodpovednosti za ochranu vonkajších hraníc s tým, aby sa zreorganizovali tak ťažké projekty, ako e, sú hotspoty alebo um, um, prijatie utečencov v, v rámci Európy, ale takisto zorganizovanie takýchto, takýchto záchytných bodov aj mimo Európy. A toto je zodpovednosť nás všetkých, e, tak rady, tak parlamentu, ako aj všetkých ostatných európskych inštitúcií. Ďakujem vám veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, vážený pán predseda Tusk, ako aj predseda Juncker, e, nielen za vaše slova, ale aj za vašu angažovanosť pri tejto nelahkej téme. Týmto končíme